Vous avez reçu le projet... Dostali ste návrh programu schôdze. Môžem vás informovať a máte tam aj informácie o jazykovom režime, o bode programu. na stoloch máte aj taký, takú uvítaciu dokumentáciu, kde sú užitočné informácie pre nových europoslancov, no, nových europoslancov o tom, o ich práci, o ich zodpovednosti, o tom, ako sa pracuje v našom výbore. Máte k dispozícii bilanciu bývalého volebného obdobia, ktorú pripravil náš sekretariat a ja mu touto cestou za to ďakujem. Návrh korigenda ste dostali tiež 18. júla. Ide o zmeny predovšetkým technického rázu, ktoré boli dohodnuté s ostatnými inštitúciami a v úzkej spolupráci e, so spravodajkyňou pani Gresle. V zmysle článku 231 rokovacieho poriadku gestorské výbory musia preštudovať tento návrh predtým, ako sa predloží na plenum. A to je dôvod, prečo navrhujem, aby toto korigendum bolo predložené na budúcu plenárku, ak samozrejme žiadny z členov výboru nebude mať pripomienky. Má niekto nejaké pripomienky? Dobre, korigendum všetci teda s ním súhlasia, jednomyselne ho podporujú. Dobre, tak sa budeme venovať návrhu rozpočtu na rok 2015. Upozorňujem vás, že tento bod programu súvisí s bodom 4 a 5 a na ne ešte nemáme menovaných spravodajcov. Ide o mobilizáciu nástroja flexibility a ide o fond solidarity. Rada sa konečne minulý týždeň dohodla s Koreperom aby sa návrh komisie rozdiel na 2,1 miliardy platieb a 500 miliónov viazaných prostriedkov, aby sme mohli takto postupovať, lebo už sú tam stanovené veľmi e, jasné stropy a ten rozdiel medzi platbami a viazanými prostriedkami a o 2,1 miliard sa znižujú vlastne platby a, a viazané prostriedky len o 500 miliónov, ale o tom všetkom ešte budeme hovoriť. Hneď dám slovo pani Guardia Sábal, ktorá je hlavnou spravodajkňou pre oddiel 3 a potom pani Holmajer pre ostatné oddiely. Pani spravodajkyňa, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemám tu veľa čo nového povedať eh, k rozpočtu na rok 2015. Ako ste správne vysvetlili, rada sa vyjadrila a 521 miliónov stiahla z viazaných prostriedkov a v platbách niečo ako 2,1 miliardy, takže Rada nielen neprichádza s opatreniami na riešenie problémov s platbami, ale znovu škrtá v platbách na rok 2015. Nesmieme zabúdať, že návrh komisie v platbách bol skutočne v absolútnom limite možnosti platieb, ktorý nám dáva finančný rámec, takže nie je prehnané si myslieť, že by to malo byť viacej nad tým limitom, ale keď sa pozeráme na tie čísla z komisie, tak ešte. Takže e, rada sa rozhodla stiahnuť tie 2,1 miliardy. No uvidíme, akým spôsobom sa k tomu v parlamente postavíme a či sa nám podarí konečne dosiahnuť to, aby rada bola rozumná a aby súhlasila s opravnými rozpočtami, ktoré predložila komisia, aby sme postupne vyriešili problémy s platbami. Ešte nemáme aktualizované, úplne aktualizované údaje. Komisia ich asi predloží v septembri a nevieme, aký je presný stav potrieb na rok 2014, aby sme videli, ako pôjdeme do roku 2015, ale včera na výbore KULT, kde som bola ako náhradnička, išlo ale o bod k rozpočtu, tak predstavitelia komisie v oblasti vzdelávania, mládež a tak ďalej upozornili, že ak dostatočne skoro nerozhodneme a neschválime tieto opravné rozpočty, tak platby pre e, druhý rok e, pre štipendia Erasmus by mohli byť ohrozené tak nemali by sme sa dostať do rovnakej situácie ako minulý rok. Musíme prijať rozhodnutia v správnom čase a schváliť naliehavo tie opravné rozpočty, pretože to je napríklad ten program Erasmus. To je jeden z najlepších príkladov európskej politiky, jednoducho, aby neboli ohrozené znovu štipendia tohto projektu. Nejako spravodajkyňa E, dúfam, že aj parlament bude mať podporu v rokovaní, že budeme mať jasné stanovisko v platbách. To je náš najväčší problém, žiaľ. Ja by som radšej mala problémy s viazanými prostriedkami. To sú naše politiky a platby by mali byť len technickým výsledkom viazaných prostriedkov a tých záväzkov a poľadovok, ktoré e, teda príjmajú inštitúcie, ale mal, bohužiaľ veľkú časť nášho úsilia musíme vyvinúť na to, aby sme presvedčili radu, že musí jednoducho zaplatiť za to, čo dlží. Ale v každom prípade nesmieme zabúdať aj na politické priority Európskeho parlamentu. aby európske programy mali maximum financií, aby sa skutočne mohli teraz realizovať investície, aby sa nečakalo na rok 15, 16 či 18. Pretože takýmto spôsobom, keď je dostatok financií, tak by sa rozvinula aj ekonomická činnosť, investície. Nezabúdajme, že Európa musí byť konkurencieschopná so zvyškom sveta a to nie len v nízkych platoch, ale inováciami, technológiami. Musíme pomôcť členským štátom a podporovať také programy, či už vzdelávacie a iné, aby sa Európa znovu stala referenčnou odvolávkou pre celý svet. 50 vo viazaných prostriedkoch aj v platbách, pretože ak toto nevyriešime, tak naša práca jednoducho nebude dobrá. A ešte zo pár poznámok k pilotným projektom a prípravným prácam. Je to taká obľúbená časť EP a poslancov. Druhý termín na predkladanie pilotných projektov už uplynul. Tie dve kolá, čo sme mali, tak poslanci predložili 117 pilotných projektov a 34 prípravných akcií 127 sú nové a 24 existujú. A je to asi 1,43 milióna eur. Máme prvé vyhodnotenie komisie. Komisii sme zaslali všetky návrhy, aby urobila technické vyhodnotenie o možnosti a realizovateľnosti týchto projektov Dostali sme toto hodnotenie po prvom kole, ešte štyri neboli vyhodnotené, dostatočne, dodatočne dostaneme toto hodnotenie v septembri. Vždy som mala ako kritérium to, že hodnotenie komisie je veľmi dôležité, ale ak sa parlament rozhodne, že existuje určitá politická priorita zrealizovať niektorý z týchto pilotných projektov, aj keď hodnotenie komisie nie je uspokojivé, my to stanovíme ako politickú prioritu a budeme tlačiť na komisiu, aby sa tento projekt zrealizoval. Samozrejme, je to určitá technická podmienka, to vyhodnotenie, pozitívne vyhodnotenie zo strany komisie, ale nie je to podmienka sine qua non. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Merci, madame le... Ďakujem, pani spravodajkyňa, hlavná spravodajkyňa k rozpočtu. Ďakujem za vaše poznámky. Sme na začiatku volebného obdobia a musíme byť veľmi pozorní v oblasti pladieb aj viazaných prostriedkov, pretože závazky, ak sa nebudú financovať, tak by to mohlo vyzrieť ako nejaký podvod a nemôžeme predsa tolerovať, že EÚ sa zadlží tak, že nebude jednoducho vyplácať faktúry, ktoré sa rokmi kumulujú. 24 miliárd v roku 2013 a táto tendencia je skutočne znepokojivá. O tom, čo skoro budeme môcť hovoriť. Kto by sa rád vyjadril? Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za zhrnutie problematiky a úplne s ňou súhlasím, že najväčším problémom je to, keď e, sa niečo zaviažeme a potom nám nechodia platby. Ja som bol niekoľko období primátorom mesta a potom aj e, posledné 4 roky predsedom samozprávneho kraja v mojej krajine a viem, čo to je, keď vám meškajú platby E, niekedy e, my sme stavali prepojenia medzi dvomi štátmi, ktoré keď e, za svetovej vojny, svetovej vojny boli zrušené mosty, my sme ich stavali a 50 financií sme financovali z vlastných zdrojov. A keď vám platby meškajú 9, 10, 12 mesiacov, tak je to obrovský problém my vieme že sme pred niekoľkými rokmi schválili smernicu kde sa zavezujeme spolu s radou že všetky platby E, by mali ísť do 30 dní a výnimku je len pre zdravotníctvo, keď je to do 60 dní. A teraz, keď e, toto vlastne rada sama porušuje toto, toto vlastne svoje vlastné, svoj, svoj vlastný názor a to je, to je obrovský problém. Keď e, nebudeme platiť na čas, tak nebudú platiť na čas ani primátori a nebudú platiť podnikateľom. A dnes vieme, že práve podnikatelia iba four podnikateľov má dostatok zdrojov na to aby sa mohol rozvíjať a majú aj slabý prístup k finančným zdrojom. to znamená my môžeme spôsobiť obrovské štrukturálne deformácie ktoré sú tu a toto si naozaj musíme, musí hlavne rada uvedomiť a musíme robiť všetko preto aby sme, aby sme e, to dotiahli do úspešného konca. E, samozrejme e, tento problém sa neustále opakuje rok čo rok a jediným riešením ktoré ja vidím aby sme to zmenili je to aby sme dotiahli naozaj náš záväzok a to je systém vlastných zdrojov. ja verím tomu že aj pán juncker e, on sa zaviazal k tomu že dotiahneme dokonca aj daň z finančných transakcií a ja verím tomu že sa nám to v tomto finančnom období podarí. ďakujem pekne. Merci, Ďakujem, pán Torvalds. You, ďakujem, pán predseda. E, ďakujem aj e, spravodajkyni. Jedna z prvých viet v jej príspevku bola nasledovná. Ak rada e, príjme rozumné rozhodnutie, keď ak podmienovací spôsob a jednoducho, aj keby som pochádzal z rodiska Mikuláša, tak Eh, mal by som, eh, mal by som mm, ak nikto iný, veriť Mikulášovi, ale ja neverím, eh, že z rady niečo vypadne. Myslím si, že ani do konca roka sa niečo nedočakáme. Ak dovolíte, dve poznámky k tejto téme. Niektoré z tých záväzkov, ktoré vyslovujeme, sú trošku oportunistické. My <laughs> robíme záväzky dokonca aj vtedy, keď už hneď vieme pri ich vyslovení, že v blízkej budúcnosti nedojde k ich naplneniu. A to je problém. A chceme presviečať, že sme najlepší na svete, že e, e, budeme míňať peniaze, ktoré nemáme, tak to môže len zle skončiť. Jednoducho, e, ja by som rád videl jeden záväzok zo strany rady a to, e, tá sa týka strednodobého prehodnotenia. E, ak to bude len akési formálne, tak ocitneme sa v takej situácii, že sa to bude e, dať e, posudzovať len takým spôsobom, že v tom rozpočtovom výbore sedí len hrba bláznov. Ďakujem. Ale v každom prípade teda autorita Európy by bola ohrozená. Pán Levandovský. Ďakujem rozpočet 2015 e, je veľmi ťažký, pretože vlastne len sa rozbieha nový finančný ramec e, do roku 2020, 20 e, na nové programy, 4 na staré programy, dobiehajúce programy. No a a v podstate ešte z roku 2013 máme omeškané záväzky, čiže kľúčovej, kľúčového významu na rok 2015 je vykryť tie diery, ktoré zostali z, z roku 2014. E, myslím si, že najprv by sme mali uvažovať o tých záväzkoch, tie naplniť existujúce a potom hovoriť o platbách. E, takže e, ten strop na 2015 je o 2 miliardy nižší, než to, čo bolo minuté v roku 2014. Tento rok je to o 8 miliard nižší strop oproti tomu, čo bolo minuté minulý rok. A skutočne je to temer e, nemožné zvládnuť niečo rozumné na rok 2015 e, e, rada urobila určité škrty a tie sú absolútne v rozpore s ich deklaráciami. Napríklad v júni e, e, e, rada prijala strategickú agendu únie v časoch zmien. Mali by sme investovať do našich ekonomik, pripraviť ich tak na budúcnosť, lepšie použiť štrukturálne fondy, výhodnejšie a efektívnejšie využívať súkromno-verejné zdroje. No a škrty, ku ktorým došlo, je úplne v, v rozpore s tým, čo bolo schválené na úrovni hlavy vlád e, e, v e, júni. A myslím si, že treba preklenúť tie medzery, ktoré zostali v roku 2014 v rozpočte. Merci. Merci, monsieur Zendy. Pán Zendy. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za jej vysvetlenie. Ja som tu nový aj v tomto výbore A keď som sa venoval otázkam európskeho rozpočtu, tak som bol naozaj šokovaný problémom platieb. Tieto tri dokumenty, e, ktoré e, sa týkajú už roku 2002, to znamená 12 rokov EU, parlament, rada, riešia tento problém alebo snažia sa ho riešiť. Ak inštitúcie chcú byť dôveryhodné z oči voči občanom, tak musia splniť svoje záväzky. Podľa mňa je stanovisko rady k platbám a k rozpočtu 2015 je nepriateľné a my musíme pracovať na tom, aby sa tieto problémy vyriešili, aby inštitúcie boli dôveryhodné. Ako hovoril prvý kolega, nie je to len otázka dôveryhodnosti, ale aj ekonomická, pretože ak EÚ e, neplatí tým, ktorí poskytujú služby firmám, administratíva a tak ďalej, tak títo ďalej nebudú môcť investovať, nebudú môcť platiť mzdy a tak ďalej a dostávame sa do začarovaného kruhu, ktorý nie je udržateľný z dlhodobého hľadiska. Ďakujem. Ďakujem. Otvoril som diskusiu i hneď po prezentácii z hlavnej spravodajkyne a chcel som dať slovo pani Holmajer. ktorá prišla práve teraz, skôr nemohla, lebo mala povinnosti. Ak dovolíte, preruším na chvíľu diskusiu a dám slovo pani Holmajer, aby doplnila e, tie úvodné slova spravodajcov a potom pokračujeme v rozprave. Takže chcela by som sa venovať téme rozpočtu EP eh, eh, e a v podstate eh, my sme mali veľmi intenzívne rokovania, diskusie mali sme trošku problémy kvôli legislatívnym aktom a kvôli tomu, že niektorí členovia e, vlastne e, došlo k určitej fluktuácii. No a to bude mať svoje dopady aj na rozpočet roku 2015. Tí, ktorí e, vlastne opustili naše rady, majú nárok ešte na také dobeh takého odstupného. A kolega, ktorý, e, e, ktorý za mnou sedí, tak vlastne e, ten, ten má, má ten dôchodok aj zo strany komisie, takže celkový náraz je 1,8% a takisto aj valor valorizácia platov za 2012-2013. To v roku 2015 musíme zohľadiť. To predstavuje narast 0,4 Musíme hovoriť o nákladoch za budovy. Musíme sa zamyslieť nad tým, či to odsunieme na neskôr, alebo či to chceme teraz fincovať takže došlo ku kráteniu postov 67 postov ehm, vlastne odišlo. No a musíme si uvedomiť, že ešte nie sme v štandardnom režime, ešte nemáme výstupy z, re, z regino, výboru regionov a z ECOSOKu. Ešte musíte si uvedomiť, že aj tam dochádza k určitým e, posuvom v počte pracovných miest a to má samozrejme vplyv na štatistický výstup. Musíme teda počkať, e, aby sme mali jasnú predstavu o tom, ako to vyzerá s presnými číslami e, pracovných miest, teda opäť zdôrazňujem predovšetkým v prípade výboru regionov a ECOSOC. Oni musia vlastne odovzdať svoje podklady. Teda nejde o, zvy, o dopad, ktorý by zvyšoval rozpočet EP, ale musíme si uvedomiť, že e, len medzi nimi dochádza k určitému prelievaniu. A e, to nie je e, teda to klasické plus alebo prirátanie k rozpočtu EP. Preto prosím vás o to, aby sme počkali do septembra. V septembri budeme mať tie konečné údaje. Po druhé, Chcela by som upozorniť na problémy v tých štyroch ďalších oblastiach, alebo teda v iných oblastiach. Máme e, pomerne veľké problémy pri Európskej diplomatickej službe. Podľa, podľa nás e, rada tam urobila úplne nelogické, neracionálne škrty to znamená, e, e, existujú tam e, voľné pracovné miesta, ktoré sa nemajú obsadzovať vzhľadom na tieto škrty a pritom ide, ide o pracovné miesta a posty, ktoré rozhodne potrebujú. Po druhé, problém súvisí s tým, že mm, je Európsky súdny dvor, komunikoval s radou. Rada si vôbec neprečítala detálne svoje stanovisko. V podstate navrhla škrtať také položky v rozpočte Európskeho súdu, ktorú chvíli predtým sama navrhla e, navýšiť. E, čiže e, skutočne vzhľadom na to, aké má prácu E, prácu pred sebou a záväzky Európsky súdny dvor. Musíme si uvedomiť, že e, tie e, súdne konania môžu, môžu trvať aj 3 roky a napríklad sú tam teda potenciálne záväzky, ktoré by mohli vzvyknúť vo výške niekoľkých miliárd a to by teda značne ovplyvnilo rozpočet EÚ. Preto musíme veľmi vecne hovoriť s Európskym Európskym súdnym dvorom a predovšetkým s radou, prečo urobila také škrty e, v prípade Európskeho súdneho dvora v položkách, o ktorých sama tvrdila e, nedávno predtým, že sú nevyhnutné. To sú tie najpalčivejšie problémy. Ostatné veci môžeme prebrať až v septembri. Ďakujem pani spravodajkyňa za všetky upresnenia. Čaká nás naozaj veľká skúška a musíme preukázať, že parlament je príkladný, pokiaľ ide o verejné výdavky a financovanie. Dávam slovo pánovi Doc. Tisztelt eh, elnök úr, kedves eh, kollégák! Eh, Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Rád by som poďakoval aj pogratuloval spravodajkyni. Obe urobili doteraz veľmi dobrú prácu. Ja by som sa venoval trom bodom. Poprvé, je jasné a podporujem to, čo povedala spravodajkyňa, ja osobne si myslím, že pokiaľ ide o rozpočet 2015, stanovisko rady je absolútne nepriateľné. Je nepriateľné, lebo nám nepomáha nájsť riešenia na problémy, ktorým čelíme. Nebudem tu opakovať argumenty pána Levandovského, ale už dnes existuje obrovská priepasť medzi závazkami a platbami a táto len narastá a to ohrozuje spoločné politiky, hlavne koheznú, poľnohospodárskú aj politiku vidieckého rozvoja a preto to, čo rada navrhuje, neprináša riešenia, ale zhoršuje problémy. Tiež by som vás rád upozornil na to, že problémy rozpočtu 2015 Áno, prijali sme nejaké záväzky, ale viacročný finančný rámec to, čo sme sa v ňom zaviazali, e, myslím, že to nebol dobrý kompromis. Ja si myslím, že to bol len taký priemerný kompromis či dohoda. A rada by si mala uvedomiť, že je len jednou e, z troch e, európskych inštitúcií a sme niekoľko týždňov po eurovoľbách a tesne pred voľbami všetci boli za Európu, hovorili o viac Európy a tak ďalej. A teraz e, rada pokračuje v tej svojej hre Keď sa hovorí o symbolických veciach, tak rada je za viacej Európy, ale keď ide o praktické, hmatateľné veci, hlavne rozpočet, tak vtedy rada je za menej Európy a to je absolútne nepriateľné. Takže by bolo potrebné upozorniť radu aj talianské predsedníctvo že v týchto najcetlivejších otázkach, v praktických otázkach, tam musíme stavať na viacej Európy. A teda v tejto otázke musí byť parlament veľmi rozhodný. Pán Vogen. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať obom spravodajkyniam. Chcem sa obmedziť len na všeobecný e, rozpočet. Chcem sa poďakovať aj za e, prezentáciu a za pripomenutie toho, e, aký význam majú záväzky. To je kľúčové pre rozpočtový výber, pretože to sú tie záväzky, to je ten prísľub do budúcnosti. Ale ak hovoríme o rozpočte na rok 2015, tam ten skutočný problém je práve pri položke platieb. No a ten návrh rozpočtu, ktorý predložila komisia, tam do dochádza e, k e, previsu o dve miliardy. No a to má svoje nedôsledky. To má svoje dôsledky. E, E, ide predovšetkým o priority 1a 4 a to sú priority pre e, náš výbor. E, je nutné si uvedomiť, že niektoré členské štáty budú tvrdiť, že o čom sa tu, o čo sa tu vlastne jedná, že ne, nevnímajú to ako problémy. Komisia by nám zrejme mala vysvetliť, ozrejmiť, kde zrejme nedvojde k platbám, kde dvojde k omeškaniom už teraz Teraz vieme, že bude istý problém s Erasmom a e, e, predpokladám, že sú tu aj dnes zastupcovia komisie, ale ak to nedokážu dnes, tak na budúce alebo aj v písomnej podobe by mohli poskytnúť vysvetlenia a majú e, skladať určité účty nám a rozhodne rady a ak platby nebudú v určitej úrovni, bude to problém a rovnako bude problém aj meškanie v platbách. Merci. Nous avons eu à ce sujet un débat en plénière. Ďakujem. V stredu sme o tom diskutovali na, pláne, na plene. Pán Denano. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Ďakujem spravodajcom, ktorí správne poukázali na dôležité body. Ja si myslím, že rozpočtová otázka podmienuje samotnú budúcnosť EÚ a hlavne podmienuje to, ako e európsky občania Európu uznávajú. 25. mája e, sme toto nedosiahli, ak Európa nie je schopná viesť politiky, ktoré majú pozitívny dopad na teritoria a občania, tak e, nič sa nezmenilo. Pred piatimi rokmi Eh, už sa v Európskom parlamente hovorilo o 1,24 HDP eh, pre európsky rozpočet. Ani zďaleka sme teraz nie. Máme 1 v záväzkách a 0,95 pre platby. A niečo tu jednoducho nefunguje, pretože záväzky sú skutočne sa robia na to, aby to bola dlhodobá práca, aby to trvala a na to potrebujeme minimálne ekvivalentné platby a keď už súhlasíme s takýmto rozdielom, tak eh, stojíme pred rozpočtovou priepasťou, tak sa musíme vrátiť v tejto rozhodujúcej otázke. A tiež je pravda, že pre regióny, ja som ešte jedným eh, s predsedom regiónov eh, vo Francúzsku, pre regióny dopad európskych fondov je skutočne obrovský a zohrávajú pákový efekt v mnohých verejných politikách, či už je to územné usporiadanie, infraštruktúry, vzdelávanie, výchova a tak ďalej. To sú všetko sektory, ktoré zaujímajú všetkých občanov a teda my tu dnes nemáme právo na to jednoducho zabudnúť Musíme sa riadne rade postaviť a vysvetliť, že to je aj v záujme rady a členských štátov postupovať tak, aby EÚ bola viditeľnejšia aj pre občanov. Už to bolo povedané aj v Štrasburgu. Otázka vlastných zdrojov, to je jednoznačne prioritná otázka pre náš výbor, pretože ak naďalej tu budeme stále len e, nejakým spôsobom zaostávať alebo chodiť okolo horúcej kaše, tak e, keď nevyriešime otázku vlastných zdrojov, tak e, nevyriešime tieto zásadné problémy. Teraz pán Kolmel. Ďakujem za slovo. a Ja by som sa chcel vyjadriť k poďakovaniu adresovanému obom spravodajkyniam Myslím, že už bolo povedané temer všetko, ale ak dovolíte, ešte raz vyjadrim našu pozíciu. E, samozrejme, EU a teda tým pádom aj EP sa musí zasadiť o to, aby ten rozpočet bol v súlade s platnými predpismi a aby teda aj to, čo je v ňom prislúbené, bolo dodržené. Úroveň záväzkov a úroveň platieb musí byť E, akýmsi spôsobom vyrovnaná a nesmie sa vlastne vytvárať diera v rozpočte, ktorá z roka na rok narastá. Nikto e, vlastne nevie, tak to e, vyzerá dnes, kedy sa zrealizujú ktoré platby a rovnako to platí aj v prípade záväzkov. Musíme byť transparentnejší, to sú zasluhujú naši občania a táto transparentnosť transparentnosť môže byť v prospech posilnenia našej vyjednávacej pozície. Bolo by dobré mať prehľad o tom, kedy e, sú splatné aktuálne jednotlivé záväzky. No a e, musíme si uvedomiť, že e, aj keď som toto konštatoval, neznamená to, že rozpočet by mal byť navýšený. E, to by rozhodne občania neprijali. Musíme si uvedomiť, že narábame nie so svojimi peniazmi, ale s peniazmi európskych daňových poplatníkov. Musíme byť e, realistickí a musíme mať rezervy, ale reálne rezervy, pretože vieme, e, že doteraz tie rezervy vždy boli využívané na vykrytie e, dier, ktoré vznikli v prípade mimoriadných nečakaných výdavkov. Zosumarizujem. Potrebujeme komplexný rozpočet so spolahlivými číslami, o ktoré sa môžeme oprieť. Ďakujem. Ďakujem. Je zastúpená komisia? Generálny riaditeľ pre rozpočet má nejaké pripomienky, poznámky? Madame la directrice générale. Pani generálna riaditeľka. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že v tejto fáze komisia víta tieto pripomienky. My sme pozorne mm, si vypočuli stanoviska jednotlivých poslancov a Samozrejme, tešíme sa na to, že budeme spracovať spolu a zabezpečujeme väčšiu transparentnosť a jasnosť, aby sme mohli dosiahnuť dohodu v jeseni. Très bien, avec plus de paiement. Výborne. No, tak nevieme, ako platby a ako záväzky, no to je naozaj ťažká rovnováha. Požiadam naše dve spravodajkyne, hlavnú aj pre oddiel 3, aby urobili závery z tejto rozpravy. Ďakujem, pán predseda. Nemám čo dodať veľa Všetci, ktorí sa vyjadrili, tak ideme v rovnakej línii, že potrebujeme vyriešiť problém platieb. Padli tu veľmi zaujímavé úvahy. Tu nejde o boj medzi parlamentom a radou, nejde tu len o to, aby sme medzi sebou súťažili. Nie je to interinstitucionálna otázka, ale zásadná filozofická otázka. Cieľom európskeho rozpočtu je predsa pomáha členským štátom, aby investovali do tých oblastí, ktoré považujeme za prioritné. Samozrejme, vždy, keď sa hovorí o rozpočte, tak sa hovorí o pridanej hodnote a ten európsky rozpočet túto pridanú hodnotu skutočne má, ale samozrejme len za podmienky, že platíme. Ak neplatíme, tak to ide na úkor samotných politík, na úkor dôveryhodnosti aj hospodárstva. A kolegovia tu dali dva príklady inštitúcií a regiónov, dvoch e, európskych regiónov, ktoré majú, zúčastňujú sa európskych projektov, ale ktoré sú postihnuté tým, že sa im neplatí. A ak sa to deje v inštitúciách, tak potom oveľa horšia situácia je e, v regiónoch alebo v projektoch, ale keď hovoríme napríklad o humanitárnej pomoci, to je ešte horšie. Nemôžeme predsa žiadať od občanov EÚ, aby sa zúčastňovali európskych projektov v humanitárnej pomoci, napríklad v NGOčkách a tak ďalej. Oni nemajú financie, aby sa zúčastňovali takýchto projektov a potom im budeme tieto peniaze dlžať. to sa jednoducho nedá ďalej pokračovať tu nejde teda o nejakú inštitucionálnu bitku, ale ide o to, aby skutočne tá pridaná hodnota európskeho rozpočtu sa aj zrealizovala. Ďakujem za podporu všetkým politickým skupinám a samozrejme pôjdeme do rokovania s radou s týmto silným e, stanoviskom, ale budeme mať teda tú silu jednomyselného stanoviska parlamentu pre rokovanie. To je dobre. No, či sa nám to aj podarí. Pani Holmajer. Mm, ešte jednu pripomienku k rozpočtu komisie. Je to naozaj ťažké, mm, že stále viac rada svoje vlastné účty, e, ktoré zaostávajú nakoniec e, nechce zaplatiť a e, my s tým budeme mať dosť veľa práce, aby sme sa opäť postavili na nohy a Mám e, jednu pripomienku. Je, e, prípada mi to ťažko, e, že aj v komisii a jednotlivých e, odborných oblastiach musíme to e, pretrediť tam, kde by sme to museli pretrediť a to nebude ľahká úloha. E, možno, že e, by sa niektoré úlohy potom mohli menej plniť a iné sa posilniť a tam je ťažké urobiť prioritizáciu, ale myslím si, že z radou máme dobré stanovisko a potom sa kolegovia povedali k ďalším oddielom a k mm, rozpočtu Európskeho parlamentu a nevyjadrili žiadne pripomienky, tak ja potom spolu so spravodajcami v septembri určím e, spoločný kurz, čo e, týka e, nových údajov a my potom sa vyjadrime k tomu problému s ERD a s Európskym súdnym dvorom, pretože mm, tieto možno nebudú môcť splniť svoje úlohy, alebo budú postihnuté vo svojej práci a je to ťažká situácia a táto ťažká situácia pred Európskym súdnym dvorom nie je priateľná a tie e, sumy e, v porovnaní s veľkým rozpočtom sú veľmi e, malé a preto dúfam, že s radou sa dokážeme na tom dohodnúť. Ďakujem pani spravodajkyniam, hlavnej aj spravodajkyni za oddiel 3. Ďakujem za vaše vysvetlenia. Dnešná rozprava E, vás určite potvrdila dôveru. Vidíte, že všetci vo výbore, ktorí sa vyjadrili, vás podporili. Nemôžeme ostať v tejto situácii. Akumulácia e, neplatených e, faktúr, to je jednoduchá orážka EÚ. Musíme to okamžite vyriešiť. Je to aj akási skúška pravdy, pretože Jedna vec sú záväzky, ale keď potom nenasledujú platby, tak sa dostávame do nepriateľnej situácie a my na začiatku tohto volebného obdobia musíme byť rozhodní, aby sme túto otázku jednoznačne vyriešili. Dobre, takže takto končíme s bodom rozpočet 2015, návrh rozpočtu. Flexibilita, mobilizácia nástroja flexibilita fondu Solidarity ešte nie sú menovaní e, spravodajcovia. K tomu sa vrátime na začiatku septembra. Takže ideme teraz na rozpočet 2014 a konkrétne na návrhy opravného rozpočtu. Ide o tri návrhy, číslo 2, 3, 4. Spravodajca Gerard Depre by mohol urobiť e, spoločné uvedenie týchto troch návrhov opravného rozpočtu. Upozorňujem, že, že číslo 3 súvisí aj s bodom 9 programu Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti a na to tiež ešte nemáme menovaného spravodajcu. Tieto tri návrhy opravného majú rôzne rozdie, e, rôzny dopad na e, potrebné e, financie. 3 navrhuje asi o 4,7 miliárd, ale tie dodatočné prostriedky, ktoré prichádzajú z rozpočtu, tak to je ten rozdiel 100 miliónov. Pán Depre, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ako ste správne povedali, e, spolu predložím tieto návrhy opravného rozpočtu 234. Urobím aj návrh, aby sme ich rokovali spoločne s radou tento návrh globálne pristupovať k týmto trom návrhom opravného rozpočtu urobil už aj môj predhodca, ktorý bol eh, hlavný spravodajca pre rok 2016 pani Jensen. Takto sme postupovali aj v trialógu, myslím 10. júla. A dnes ráno koordinátori z jednotlivých politických skupín schválili tento prístup. Tieto tri návrhy opravného rozpočtu sa predkladajú a aj globálne sa budú obhajovať pred radou. Pokiaľ ide o každý z týchto návrhov, veľmi všeobecná prezentácia. Číslo 2 venuje sa nadbetku, ktorý vychádza z plnenia rozpočtu z roku 2013. Je to jednak e, na prebytok e, v príjmoch. Ide asi o 1 miliardu 5000 eur. Nie je to veľmi problematická vec. Rada to už schválila. A je to dosť ľahko pochopiteľné. Rada takýmto spôsobom vytvára rada podmienky, aby jednotlivé členské štáty mohli prijať šek za neplnenie časti rozpočtu v tom rozpočtovom roku 2013. Mám takýto návrh, ak by sme chceli e, tieto tri návrhy riešiť spolu v rade dvojku, trojku, štvorku, bez pochyby bude potrebné navrhnúť pozmeňovací návrh k návrhu opravného rozpočtu číslo 2, aby sme si boli istí, že tie harmonogramy e, boli zhodné pre všetky tieto tri opravné rozpočty, pretože tento druhý už bol v rade schválený, ale trojka, štvorka nie. Takže aj e, tento pozmeňovací návrh bude veľmi dôležitý. Druhý návrh ten je trochu citlivejší, pretože, teda číslo 3, pretože sa týka predovšetkým žiadosti dodatočných prostriedkov 4,73 eh, miliárd v platbách. Teda ide tu o žiadosť o viacej ako 4,73 miliárd E, to sa znižuje o nejaké príjmy, dodatočné príjmy, ktoré idú do rozpočtu 2014 1,18 miliardy. Takže 3,75 miliardy výsledok aby sme tieto dodatočné finančné prostriedky mohli vyplatiť, tak sú tu dva návrhy. využiť e, nevyužitý teda tú maržu, manevrovací priestor tých rozdielov, prostriedkov a aby sa mobilizovala marža pre nepredvídané udalosti a to sú asi 4 miliardy. Myslím, že finančné nariadenie stanovuje, že by to malo byť malo byť 0,01%, ale tam budú tie problémy s radou, ak niektoré členské štáty už povedali, keď si myslia, že mobilizácia tohto nástroja nie je odôvodnená. Opravný rozpočet číslo 4 ide o dodatočné príjmy ako ste správne povedali, tie pokuty e, za, a oneskorené, za oneskorené platby a úroky, tak to je všetko spôsobené tým, že úradník pre ochranu údajov nevstúpi, nezačal fungovať tak, ako to bolo naplánované v tom dátume a tam to spôsobilo tie rozdiely a tam je zníženie o 2,5 miliardy. Ak tieto tri návrhy zglobalizujeme a urobím nejakú syntézu, prebytok splnenia rozpočtu 2013, to je asi, asi 1 miliarda eur. 4,73 miliard plus 3,74 eh, strojky a štvorky, tak máme nadbytok, ktorý treba pokryť asi 5,5 miliardy eur. Aký je náš globálny návrh? Ak budeme globalizovať tieto tri návrhy opravného rozpočtu, to znamená e, tie e, sumy, e, ktoré by sa mali vrácať členským štátom na základe rozpočtu roku, opravného rozpočtu dvojky, tak ostáva nám tá ešte potreba financovať asi 105 miliónov eur, keď to celé zrátame z týchto troch opravných rozpočtov, čo znamená, že je to e, tá citlivá vec a síce využitie tej rezervy na nepredvídané udalosti, ktorá je ale nad tým stropom, ktorý je stanovený a ktorý treba kompenzovať. A to je aj e, podstatou návrhu komisie, ktorý je aj nasledujúcim bodom programu. Navrhujem, aby sme sa dohodli na týchto troch návrhoch opravného rozpočtu komisie, aby sme ich brali globálne, aby sme ich globálne aj obhajovali, aby sme predložili pozmaňovací návrh pre číslo 2, aby sme zabezpečili koherentný harmonogram rokovania s radou a aby sme boli neústupčiví, pretože tie dodatočné platby na rok 2014 sú veľmi dobré na dobré plnenie rozpočtu roku 2015. Keby sa to neurobilo, tak by rozpočet na rok 2015 mal zhoršenú situáciu, hlavne v platbách. To je to, vážení kolegovia, čo som chcel povedať v tomto štádiu. Ďakujem, pán Depre, za toto osvetlenie. No, chcú znížiť o niekoľko miliárd tie nezaplatené veci. No, to je dobrý prvý krok. Hlavná spravodajkyňa. Presidente. Eh, eh. Ďakujem, pán predseda. My úplne súhlasíme so stanoviskom, ktoré obhajoval pán Dupre, čo sa týka toho, že treba robiť globálny balík s tými troma opravnými rozpočtami. A tie tri hovoria o platbách a tie tri e, veľmi spolu súvisia a preto je dosť logické, aby sme ich e, posudzovali spoločne e, tie opravné rozpočty a hlavne preto, že keď ich spojíme, tak e, ten návrh, e, ktorý predložíme rade, e, oveľa ľahšie sa bude dať akceptovať, ako keby museli čeliť len tomu opravnú rozpočtu 3, keď vzhľadom na národné financie je dosť ťažký. A v tomto prípade sme mali pomoc od Európskej komisie, hlavne od tých pokut, ktoré uložila Európska komisia. Preto to, čo predkladáme rade, ehm, ostane len v tabuľkách, nedostanú peniaze peniaze, ale um, ehm, nebudú eh, musieť uh, dať viac uh, peniazy, aby zaplatili časť faktor. Chcela som tiež povedať, ako povedal spravodajca pán Dobre, že nemôžeme uh, začať vyjednávať uh, rozpočet 2015 bez toho, aby sme vyriešili alebo aspoň dali na stôl um, cestovný plán o tom, ako vyriešiť problém platieb, ktorý máme, pretože je zjavné, že e, úroveň platieb, ktoré sú potrebné na rozpočet 2015, bude závisieť od rozpočtu 2015 samotného, ale aj od toho, čo e, ostane nezaplatené z predchádzajúcich rokov a preto pokiaľ nebude dohoda o týchto opravných rozpočtoch a pokiaľ nebude mať e, pohľad na to, aký bude stav platieb k 31. decembru, tak nebudem môcť zhodnotiť, aké budú potreby pre rok 2015, pretože tie rozpočty nie sú také, aby mali byť e, a každý má mať e, svoje e, vlastné predpovede a čísla a mm, keďže my za sebou vlečieme nesplatené faktúry z predchádzajúcich rokov, musíme zohľadniť aj to. Ďakujem, pani hlavná spravodajkyňa. Myslím, že zdieľate názor s pánom Depre o balíčku a o prepojení medzi opravnými rozpočtami na rok 2014 a na rok 2015. Rozpočet sú nejaké komentáre alebo pripomienky k tomuto bodu? Nie. Tak môžeme ísť na nasledujúci bod programu. A komisia, pani generálna riaditeľka. Oui, merci beaucoup. Uh, make, uh, for... Ja chcem uviesť eh, štyri pripojenky k tomu diskusie o návrhu opravného rozpočtu. Najprv eh, chcem vysvetliť eh, ten návrh opravného rozpočtu číslo 3, ktorý pán dobre vysvetlil, a to je najvýznamnejší, čo sa týka sumy a tej skutočnosti, že súvisí s výdavkami. Chcem vysvetliť, že na komisia navrhla tento e, návrh opravného rozpočtu ako čin krok zodpovednosti, pretože sme e, videli pri plnení, že ten program už bol veľmi pokročilý v, e, na jar a teraz e, plnenie programu pokračovalo, teraz sme asi na 70% plnenia, Takže tá situácia e, sa oberá, ako sme sa obávali, e, tým smerom, že nastane problém pred koncom roka. A my sme pozreli dva nástroje v tomto návrhu opravne rozpočtu. Jedné využitie marže 700 milión platieb, ktoré ostali a tie 4 miliardy e, rezervnej marže. A moja druhá pripomienka je zasediť to do kontextu celého viacročného finančného rámca, na ktorý sa odvolával aj pán Depre tom zmysle, že keď komisia vyjadrila svoj názor e, na dohodu o viacročnom finančnom rámci, sme povedali, že tento rámec by e, fungoval a dal sa plniť len, keby sme mohli využiť celú e, maržu flexibility, ktorá bola zapracovaná do systému a bola tu dohoda s zo strany tých troch rozpočtových orgánov, že naozaj je potrebná flexibilita na plnenie rozpočtu. Flexibilita je e, zakotvená v rôznych e, nástrojoch. Jedna z nich je e, rezervná marža, ktorá umožňuje, aby sme predplácali platby, ktoré potom budú môcť byť nahradené na konci roka. Ďalší prvok flexibility sú osobitné nástroje, ktoré sa používajú podľa potreby a mali by byť nad strop výdavkov. Ďalší nástroj flexibility je návrh popradného rozpočty, ktorý musíme navrhnúť, aby sme zohľadnili nepredvídané Udalosti, ktoré sa môžu udiať počas roka. Niekedy sú negatívne v zmysle dodatočných výdavkov, ale niekedy sú to pozitívne správy a to, že prídu dodatočné príjmy. Táto situácia stále ešte môže sa vyvíjať e, do konca roka. Čo sa týka plnenia programa rozpočtov, si myslím, že máme dosť dobrú predstavu, kam sa bráme, hoci v septembri budeme môcť mať lepší pohľad na platby, ale budú aj ďalšie aktivácie výdavkov, ktoré budú pochádzať napríklad zo Solidarity fondu, o tom chcem každý obarovať, a tiež budú isté pozitívne správy, že niektoré pokuty už budú pravoplatné, ak firmy sa proti mne odvolajú. Takže e, prúznosť je kľúčová, ak chceme, aby viacročný finančný rámec bol reálny. A tretia pripomienka je že na jeseň, ako pán Depre správne povedal, bude rozhodnutie o tom, či využijeme tie dodatočné príjmy, aby sme splatili nesplatené faktúry, alebo nie. A podľa nás je to absolútne zmysluplné vzhľadom na e, tú sumu nesplatených záväzkov, aby sme využili dodatočné mm, príjmy, aby sme zaplatili tie faktúry, aby sme neumožnili e, týmto nesplateným záväzkom, aby rastli e, do tých rozmerov, ako e, predseda uvedol e, na začiatku. E, posledná pripomienka súvisí s tým, čo povedal pán Levadovský a pán Depre a ďalší. Ja len môžem súhlasiť s pánom Levadovským, ktorý bol e, komisár do nedávna tom zmysle, že ten e, návrh opravného rozpočtu 3 e, a e, riešenie tých platieb v 2017 je nevyhnutné, aby rozpočet za rok 2015 bol dôveryhodný. Dovolte mi uvieť ešte jeden prvok do tejto debaty a to, že návrh rozpočtu na 2015 je druhý z toho viacročného finančného rámca a obsahuje pozitívne posolstvo v porovnaní s rozpočtami tohto roku a to že nielen, že splácame faktúry z minulosti, ale aj spúšťame nové programy. A počnúť s e, plnením e, a začíname s plnením viacročného finančného rámca. A to percento, ktoré sa venuje spusteniu e, nových programov, je zdvojnásobné v rozpočtu 2015 v porovnaní s tohoročným rozpočtom. Z toho hľadiska, ak chceme, aby rozpočet 2015 naozaj prispel a pomohol Európe vystúpiť z krízy, potrebujeme vyriešiť tú situáciu s platbami 2014, aby sme nemali takú situáciu, kde väčšina splade z rozpočtu budúceho roku sa použije len na splácanie účtov z minulosti. Merci, madame, pour ces propos. Ďakujem za vaše slubné slova a optimistické. Možno budeme mať nejakého letného Mikuláša. Ale je príjemné odísť na dovolenku s takouto optimistickou perspektívou. Uvidíme teda, akým spôsobom musíme vyriešiť tie platby. Ak máme nejaké záväzky, musíme naše služby plniť. Sluby. Dobre, teraz ďalšie body. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti, pán Depre. Žiaľ, myslím, že tento bod bude treba vyriešiť rýchlo. Návrh komisie je potrebný, aby sme mohli vykonávať, neviem, či sa milím, aby sme mohli vykonať tretí opravný rozpočet a teda je nevyhnutné, aby sme to rýchlo schválili. Ak nikto nemá pripomienky, aby som bol tiež spravodajcom, pretože to súvisí s možnosťou vykonať návrh opravného rozpočtu číslo 3. A myslím si, že nie je našim záujmom to, a eh, Advida Meter nám posúvať. Menovanie spravodajcu teda? Pre rezervu na nepredvídané udalosti. Ale navrhli sme, aby to menovanie bolo 3. 3. septembra. Nemám pripomienky, ale aby to bolo schválené schválené skôr, než schválime opravný rozpočet, pretože je to podmienka plnenia realizácie toho opravného rozpočtu číslo 3. To je tá moja poznámka. Ďakujeme za túto poznámku a ďakujem aj za to, že ste poukázali na to, ako je e, potrebné najneskôr 3. septembra menovať spravodajcu, aby sa čím skôr vyjadril k tejto téme kandidát si bude musieť byť vedomý týchto povinností. Ďalšie body programu. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii body 10 až 14. Je tam rovnaký harmonogram schvalovania. Dám slovo postupne spravodajcom. Navrhol by som, aby po každom to oznámení spravodajcu bola krátka výmena názorov. Takže po každom bode EGF 2014-001 EL Nutriart. Pán Kristos, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem grécké orgány majú teda e, e, zviditeľnú povinnosť z februára 2014 týkajúce sa finančného príspevku z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Súvisí to s tým, e, že vlastne boli prepustení nadbytoční pracovníci vo firme, ktorá sa nazýva Nutriart Eh, tento Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii má slúžiť zamestnancom, ktorí boli prepustení, takisto aj SZČO, ktorí nemôžu vykonávať svoju činnosť kvôli štruktúrálnym zmenám vyplývajúcim z globalizácií a eh, v súvislosti s eh, dopadmi globálnej finančnej krízy. Nutriart je známa firma v Grécku, musela skončiť svoj svoju prevádzku vyrábala špeciálne druhy pečiva a, a, a chlebov a mm, sušienok a bola známa na gréckom, európskom aj medzinárodnom trhu. E, treba konštatovať, že komisia veľmi rýchlo konala v rámci štyroch mesiacov dokázala publikovať svoje vyhodnotenie prípadu Nutriard. Komisia na základe E, zohľadnenia podmienok Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, že skutočne tieto podmienky, kritéria boli splnené a preto predložila návrh, na ktorom má byť rozhodnuté na pôde Rady a e, Európskeho parlamentu. Ide o 500 8 zamestnancov NutriArt a e, pridružených spoločností plus okolo 24-25 SZČO, ktorí tiež vlastne prišli o svoj predmet činnosti. E, e, iš, ide skutočne e, poskytnutie aktivít, ktoré sa vzťahujú aj na 505 mladých ľudí, ktorí síce neboli zamestnaní, ale boli stážisti alebo na praxi. Všetci boli mladší ako 30 rokov a je to v súlade s kapitolou e, 8 e, to podmienok Európskeho fondu. Ide skutočne o región e, Strednej Macedónie a Atiky v Grécku, takže celkový počet tých príjimateľov je, je 1013 osôb. Atény a Tesaloniky, ktoré toto sú dve mesta, na dve najväčšie mesta v Grécku má vykazujú aj e, najvyššie miery nezamestnanosti na úrovni 26 až 27 e, populácie v pracovnom veku v Grécku e, Takže je e, e, veľmi e, potrebná takáto pomoc zo strany Európskej únie a takisto príjimatelia týchto príspevkov prejdú rekvalifikačným zaškolením, zaškolením E, takisto získajú aj určitý príspevok na to, aby e, e, rozbehli nové zamestnanie a do toho zapadá aj príspevok k mobilite takýchto ľudí. Skutočne tým dostávajú títo ľudia šancu vrátiť sa na trh práce za nesmierne komplikovaných sociálnych podmienok, takže celkový objem 6 e, miliónov 960 tisíc E, e, grecké orgány e, konštatovali, že samozrejme peniaze z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii budú využité len na tie veci, na ktoré je určený daný fond. Takže čo sa týka nejakého sociálneho predfinancovania, kofinancovania, na tom participuje grecké ministerstvo rozvoja. A pokiaľ teda dostanú v Grécku takýto príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, e, tak e, okrem e, týchto zdrojov z toho Európskeho fondu nebudú podané žiadosti na žiadne iné európske fondy Čiže hovoríme o sumie 6 miliónov 960 e, e, tisíc a dochádza vlastne o, žiadosť 6. transferu e, v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, čiže prejde to z tej položky rezervy v rámci tohto Európskeho fondu do hlavnej časti rozpočtu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Isto pochopíte, že je to na najvyš potrebné vzhľadom na veľmi ťaživú sociálnu e, ťaživú e, sociálnu situáciu v Grécku, aby sme mali predstavu, k akému ekonomickému prepadu došlo v Grécku. E, ak porovnáme minulý rok s rokom 2008, došlo k poklesu o 25 HDP Grécka. Takže toľko v kocke o tejto veci. Ďakujem za toto uvedenie. Sú nejaké komentáre? Áno. Ďakujem. Ja som nová členka eh, tohto tohto výboru a takisto som aj pracovnej skupine, ktorá sa venuje tomuto Európskemu fondu a takisto som aj členkou e, parlamentného výboru pre zamestnanosť. Ak dovolíte, by som ešte poskytla jednu doplňujúcu informáciu, ktorá môže byť pre vás zaujímavá e, poprvýkrát e, budú použité peniaze pre mladých ľudí, ktorí sa skrývajú pod skratkou NEA ET. Sú to mladí nezamestnaní ľudia, to znamená, e, ktorí sú e, buď e, v stážisti alebo na praxi, sú mladší ako 30 rokov. Čiže je potrebné stimulovať týchto mladých ľudí, ale otázka stojí tak, na základe čoho ich vybrať. Doposiaľ to bolo úplne ponechané na členské štáty a je potrebné si uvedomiť, že samozrejme je e, veľmi chválihodná takáto orientácia európskych peniazí, ale domnievame sa, že treba ešte dotiahnuť detaily postupu výberu mladých ľudí, ktorým majú byť tieto peniaze určené. A domnievam sa, že aj v rámci tej pracovnej skupiny, o ktorej som hovorila, ktorej som členkom, budeme tomu venovať veľkú pozornosť. Ďakujem.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 Ďakujem. Chcem poukázať na to, e, že e, účtovný dvor e, vypracoval mimoriadnú správu týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Kolega pán Itele sa tomu venoval, aby bolo dobre prizvať účtovný dvor, aby nám odprezentoval výstupy svojej správy. Myslím, že to by bolo veľmi zaujímavé a priam podnetné pre rozpočtový výbor. Merci, madame la présidente. Je crois qu'il faudra à l'occasion. Ja si myslím, No, hovoril som o tom už na schôdzi koordinátorov, aby sme spolu pouvažovali na cestovnej mape, aby sme s vami a s Kokobu využili e, prácu dvora auditorov, pretože môže, nám to, môže to byť veľmi poučné. Pán Kolmel. Vielen Dank, Ďakujem za slovo. Aj myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že urobím, musíme urobiť maximum preto, aby sme e, e, e, zmenili tú ťaživú situáciu nezamestnanosti v EU, o to viac nezamestnanosť mladých, ale je potrebné sa mať pritom na pozore. Treba dodržiavať dodržiavať zásady a e, treba sa venovať aj detailom, nezostať len niekde na povrchu. E, e, predovšetkým, ak hovoríme o boji proti nezamestnanosti, musíme dbať o to, aby všetky opatrenia, ktoré zavádzame do života, boli udržateľné, aby skutočne to neboli len opatrenia, ktoré hasia požiar, tak povediac, ale vlastne neprispiajú k tomu, aby sa štruktúrálne veci zmenili je nevyhnuté, aby bola vždy e, realizované vyhodnotenie. Použijú sa peniaze, má sa vyhodnotiť, čo prinieslo toto použitie peniazy, aby sme si z toho odniesli, tak povediať, ponaučenie do ďalších krokov. Ďakujem. Merci. Il n'y a pas... Ďakujem nie je tu žiadna ďalšia žiadosť o slova. Pripomínam, že k tejto téme sa vrátime vo výbore 11. septembra. Na pléne bude 16. septembra. Ďalšie mobilizácie ideme riešiť teraz. Pani Riada GF 2014 000 TA 2014 technická pomoc na podnet komisie, bod číslo 11. Uh, Um, Ďakujem. Ja súhlasím s tými opatreniami ktoré navrhla komisia. To znamená poskytnúť prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii ako technická pomoc. Je to e, dôležité. Ja e, obzvlášť vítam e, tie návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenie výmeny informácií. Ide aj o webovú stránku príslušného Európskeho fondu a na podporu sieti, ktoré sú na regionálnej, národnej aj európskej úrovni úrovni, čo prispieje k lepšiemu fungovaniu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prispieje k efektívnejšiemu uplatňovaniu opatrení tohto fondu. Takisto vítam aj rozšírenie rozsahov pôsobnosti tohto fondu EGF, e, najmä čo sa týka e, príjimateľov, teda rozšírilo sa to na e, SZČO a je tu možnosť kofinancovania a je to možné zamerať aj na ďalšie zaškolenie, rekvalifikáciu kvalifikáciu alebo vzdelanie. E, je to e, nasmerované na mladých ľudí pod 25 e, rokov a za určitých okolností pod 30 rokov. Takisto vítam podporu ďalšej technickej pomoci na, na regionej úrovni, čím sa zefektívňuje možnosť uplatňovať lokálne riešenia a, každá, a tým možno veľmi promptne a efektívne riešiť situácie, ktoré naplňajú literu prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Určite v Írsku vnímame e, potrebu e, viac sa pozrieť na tú e, miestnu, regionálnu úroveň. Je potrebné v väčšej miere integrovať a podporovať podporovať žiadosti o finančné krytie aj z um, regionov a území, ktoré majú menšiu hustotu osídlenia. Som toho názoru, že je potrebné stanoviť prahovú hodnotu. Je to 500 zamestnancov. Malo by to znížené na 250 zamestnancov aj na takéto subjekty. Ďalej by som navrhovala, aby sme sa e, vrátili e, k predošlej úrovni príspevkov 500 miliónov eur.

vzhľadom na skutočnosť, že sa rozšíril záber tohto fondu v súlade s politickými prioritami, ktoré zadefinoval EÚ e, v rámci princípu rozpočtovej jednoty e, z dôvodu e, transparentnosti a prehľadného skladania účtov je potrebné mať plnohodnotnú integráciu tohto Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii do európskeho rozpočtu. Takisto je potrebné prepracovať, prepracovať možné výnimky výnimky týkajúce sa určitých položiek a ich cien a treba venovať zvýšenú pozornosť tým českým štátom, ktoré sú vystavené mimoriadným finančným a, sociálnym podmienkám, nám na mysli Írsko, Portugalsko a Grécko, ktoré boli obzvlášť postihnuté finančnou krízou a um, úsporné opatrenia v nich pretrvávajú. Musíme si uvedomiť, že miera nezavestnanosti a takisto aj migračné čísla dosahujú um, maxima E, v tomto období. A e, toto je predovšetkým, e, toto má predovšetkým negatívny dopad na mladých ľudí. Je to teda naliehavá vec a treba jej venovať pozornosť. Preto by som odporúčala, aby, e, aby e, tí, ktorí sa podielajú na podávaní žiadosti, Európskeho, e, žiadosti o čerpanie z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, by mali účinnejšie spolupracovať, aby sa peniaze dostali tým, ktorí prináležia a aby boli príslešne kritéria, ktoré zabrania zneužívaniu tohto fondu. Takisto, e, e, ak hovoríme o nejakom právnom e, rámci, a o tom hovorili aj niektorí predrečníci, v súvislosti s dohľadom a monitorovaním, keďže právny rámec bol zmenený v, septembri minulého roku. A to napríklad má priamy dopad aj na čerpanie pre tých mladých nezamestnaných. A ešte raz zdôrazňujem, veľmi vítam to rozšírenie záberu alebo rozsahu e, pôsobnosti a možnosti využívania prostriedkov z tohto Európskeho fondu. Ďakujem pekne za e, vašu prezentáciu a za... Pán Mankár, máte slovo. A súhlasím s pani spravodajkyňou, že je potrebné zlepšiť všeobecnú informovanosť o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii a preto je to potrebné podporiť. Tu by podľa mňa pomohla účinná pomoc zo strany jednotlivých členských štátov, ktoré by sa mohli postarať o publicitu vo svojich krajinách, lebo v mnohých krajinách e, subjekty o tomto fonde ani dodnes nemusia vedieť. A je to samozrejme aj v ich záujme. A preto by komisia mohla v tejto oblasti zainteresovať členské štáty. E, možno by nám to usporilo aj nejaké finančné prostriedky z nášho spoločného rozpočtu. A samozrejme súhlasím aj s tým, že určite pre žiadateľov bude užitočné, ak komisia zjednoduší podávanie žiadostí podľa nového nariadenia a takisto urýchli ich spracovanie. vieme dobre všetci že rýchlosť pomoci je veľmi dôležitá. ďakujem. Ďakujem. Pani Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, spravodajkyni. Domnievam sa, že význam e, e, tohto všetkého je nespochybniteľný a regióny by mali mať lepší prístup k týmto peniazom. To je vítané a je podstatné, aby tie peniaze sa dostali priami tým, ktorí to potrebujú a u ktorých tie, tie, tie, tie tie peniaze nájdú najlepšie využitie. Ďakujem. 2012. Teraz prejdeme k tretiemu bodu ohľadom EGAF e a ide o Rumunsko. Ďakujem za slovo. Táto správa sa týka žiadosti o finančný príspevok z tohto fondu. Žiadosť bola podaná rumunskými orgánmi v decembri 2012. Ide o oceliarskú firmu, e, ktorá e, má názov e, Mechel a e, podmienky e, sú splnené. K takomuto záveru sa dopracovala komisia. E, nedávno to znamená, tie podmienky na financovanie z toho fondu sú splnené a teda Rumunsko má nárok na čerpanie ide teda o, o, o, o oceliareň. Mechel, ako viete, došlo k zásadným štruktúrálnym zmenám v oceliarenskom priemysle v súvislosti do istej miery aj s ekonomickou krízou, e, predovšetkým v prípade výroby e, finálnych e, finalizovaných ocelových výrobkov, takisto aj polotovarov a vieme, že e, tuto dosť e, ovplyvnil situáciu aj e, vstup čínskych oceliarských spoločností. Táto rumunská firma musela prepustiť 800 ľudí v období od júna do oktobra 2012 a potom ďalších 600 ľudí, to znamená viac ako 1500 ľudí prišlo o miesto asi tisíc zamestnancov eh, by malo eh, eh, požívať E, určité e, príspevky z kofinancovania z tohto fondu. E, celková finančná požiadavka je vo výške 7 miliónov eur, či z toho polovica 3,5 milióna eur bude financovaná z fondu EGAF. Ide teda o riešenie prepustenia asi tisíc ľudí a tí teda z tých 1500, tých tisíc má nárok a prejdú rekvalifikačným kurzom a ďalším zaškolením. Ešte dôležitým prvkom je vytvorenie takého družstevného podniku, ktorý zamestňa 250 ľudí z týchto, tis, z týchto tisíc. E, vytvorenie tohto družstevného podniku si vyžiadalo istý e, e, čas a to je aj trošku vysvetlenie, prečo temer 1,5 roka trvalo komisii vyhodnotenie tejto žiadosti a tohto projektu, aj keď teda Rumunsko predložilo žiadosť o financovanie e, z tohto fondu a projekt v decembri 2012 e, a až tohto roku v júni 2014 komisia rozhodla v prospech uvoľnenia prostriedkov. E, veľmi sa tomu tešia dotknuté nezamestnané osoby, ktoré teda témer dva roky sú vo veľkých sociálnych ťažkostiach, Takže 11. septembra sa bude e, e, rozhodovať, sa bude hlasovať o tejto e, veci v tomto výbore a potom o týždeň neskôr, v tom týždni od 15. a 16. septembra sa bude o tom rozhodovať na pléne. V, mojom, v mojej správe nájdete aj závery hodnotenia komisie a ešte raz to zosumarizujem. Ide o pomoc tisíc zamestnancom, ktorí utrpeli v dôsledku globalizácie organizácie. E, takisto treba konštatovať, že asi jedna tretina pracovných síl v dotknutom regióne plne závisela e, na tejto oceliarni, ktorá skončila svoju činnosť. E, úrady práce, rumunské orgány už započali s implementáciou celého radu projektov zameraných na riešenie tejto situácie. Ďakujem. Ďakujem. K prepušteniu došlo v roku 2012? Možno by sme si mali položiť otázku, že by sme tento proces mali urýchliť, pretože ak tieto osoby budú dlho bez pomoci, tak to znovu nabehnutie bude veľmi ťažké. Pán Delano, nech sa páči. Pozorne som si vypočul túto správu. A je symbolická, tým vlastne to ukazuje, akým spôsobom prebiehajú zmeny vo svete, v Európe, metalurgický priemysel zaznamávame oblasť zmien alebo zmeny aj v materiáloch. A teda niektoré krajiny majú v týchto sektoroch problémy a stretávajú sa s ťažkosťami. A mali by možno viacej pracovať na nových materiáloch. To by sme nemali podnecovať my v našom výbore, ale už e, dlho e, sa venujem tejto odbornej otázke karbonizovaných karbonizovaných materiálov. Ja si myslím, že to sú materiály budúcnosti, ktoré treba podporiť v európskom priemysle. Je to vlastne tá, to je symbolické, to je vlastne ten proces mutácie, ktorý e, Európa zaznamenáva. Pán Negresko. E, Dobré ráno. Ja súhlasím s tým návrhom, aby sme predelili tieto prostriedky do um, menovných projektov, no chcem um, pár vecí zvrazniť, pretože ja som um, zo samotného regiónu Transylvanie, kde uh, z tieto um, fabriky boli premiestnené a chcem zdôrazniť, že už je uh, to 17 mesiacov, odkedy rumunské orgány predložili tú požiadavku a je to oveľa dlhšie ako v prípade iných projektov. Tie ďalšie projekty boli predložené v 2014 a tento už je 17 mesiacov starý a týka sa to tisíc ľudí. Je to najväčší počet ľudí, e, ktorí um, asi dostanú pomoc za to je veľmi dôležitý faktor. A my tiež uh, hovoríme o uh, naj... Uh, menšej sume na zamestnanca e, v histórii projektov, ktoré boli e, v rámci tohto programu predložené. A to je ešte e, ďalšia vec, ktorú treba zohľadniť a ktorú by ste mali dať do správy a to, že musíme určiť presný dátum kedy budú tie prostriedky pridelené. Takže už to trvá 17 mesiacov a preto treba jasne uviesť dátum. A tiež, keď hovoríme o takomto meškaní, mali by sme dať eh, do súvisu tú požiadavku pre to na terajšiu situáciu, pretože eh, opakujem, bolo to 17 mesiacov, prebehla inflácia, mm, kúpna sila klesla, takže um, tá sa má, um, má byť upravená pod vzhľadom na tieto faktory. Tiež mi dovolte povedať, že Mekol bola ruská spoločnosť a stále častejšie v e, nasledujúcom e, by e, pravdepodobne zaznamenáme e, zatváranie mnohých ruských e, spoločností a preto európsky zamestnanci by mohli byť nezamestnaní a ako poslanci Európskeho parlamentu by e, mali sa venovať tomuto potenciálnemu javu a, a možno e, zahrnúť túto skutočnosť do fondu globalizácie. Merci. La parole est maintenant. Ďakujem. Pani Depardel má slovo. Mulțumesc, domnul președinte. Sunt tot un um, membru al Parlamentului European. Ďakujem, pán predseda. A ja som nová um, poslankyňa tiež Rumunka. ako ste si isto všimli, toto je pre nás veľmi dôležitá téma. Je to 18 mesiacov, odkedy Rumunsko požiadalo hm, tieto prostriedky a ja žiadam hm, spravodajcu, aby hm, zdôraznil vo svojej správe potrebu rýchleho uvoľnenia týchto prostriedkov, pretože hovoríme o tisícoch ľudí a tiež v tej správe hovoríme o oblasti s jedným priemyslom E, nie je to len o 1500 mm, ľudí, ktorí e, sú nezamestnaní, ale hovoríme o 1500 rodinách, e, ktoré prakticky stratili zdroj príjmu. V tej oblasti nie sú ďalšie pracovné miesta, nie je tam iná práca. Takže prosím, podporte túto správu a pokúste sa to urýchliť čo najviac. Mali by sme tým vyslať pozitívny príklad, no hoci už to trvá 17 mesiacov. Pokúsme sa to urýchliť, pretože pre Rumunsko je to dôležité aj pre Európu, aby to bolo konečne vyriešené. Maňka má slovo. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, toto, tento opatrenie podporujem ide o štandardnú pomoc ale v istom bode je naozaj inovatívna je nová Eh, vlastne z tej podpory pre pracovníkov budú financované nakúpené nové technológie, nové stroje. A toto spĺňa samozrejme opatrenie na podporu podnikania alebo na pomoc eh, na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. Je to naozaj nový prvok, je zaujímavý a možno by stalo za to, by sme sa k tomu o nejaké dva roky vrátili. Ja verím, že to dopadne dobre a že vlastne sa eh, týmto pracovníkom, týmto 250 pracovníkom, ktorí toto budú vykonávať, bude dariť. Držím palce, ďakujem. Très bien, c'est ce que... Výborne. Želáme si teda vyhodnotenie výdavkov, samozrejme. Dobre. Štvrtá správa. EGF 2014-003 ES Aragonsko, činnosti reštaurácií a postinstie v Španielsku. Správou dajkyňa je pani Jeten Maki. Kiitoksia, merci. Puhun suomea. Äh, hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Španielsko predložilo žiadosť na EGF e eh, minulý rok vo februári a môžem sa pridať k predchádzajúcim rečníkom, keď zdôraznili, že tieto čili mohli prísť rýchlejšie a 17 mesiacov mm, ubehlo od mm, podania žiadosti a v septembri, e, keď e, mm, bude asi prijaté rozhodnutie, tak e, ubehne 24 mesiacov a preto môžem povedať, že EU funguje efektívne. No teraz e, k samotnému predmetu táto žiada sa týka oblasti Aragonska, Španielsku a mm, potravinársky a napojársky priemysel v tej oblasti veľmi trpí kvôli európskej finančnej kríze a toto bolo na úkor e, tohoto odvetvia. Hovoríme tu o 904 ľuďoch, ktorí prišli o prácu a táto žiadosť súvisí s rekvalifikáciou ľudí v počte asi tisíc a neviem, či sa stalo medzi tým, lebo veľký čas ubehol a preto si myslím, že to je naozaj ľudská tragédia, že tu e, sa e, nekoná, Žiadajú 960 tisíc eur a to je 60% z celkových e, nákladov na služby pre tých nezmyselných a bola podaná žiadosť nedávno, a to dvakrát, v 2010 aj 2012, a e, dôvod je, odvod súvisí s štruktúrou tohoto sektora a s krízou v malom obchode. V tejto oblasti nezamestnanosť narastla z 4% e, 2007 na skoro 19% nedávno podľa správy komisie. Takže žiadosť Aragonska splňa požiadavky a preto by sme mali dať tejto žiadosti zelenú. A tiež e, to konanie musíme urychliť, hlavne keď si pomyslíme, že toto je e, venované výcviku nezamestnaných a na ďalšie opatrenia na tvorbu pracovných miest a zamestnanie ľudí budom alebo zamest- zahraničí. Takže um, toto zaostáva. Nie je to len problém pri tejto žiadosti, ale ak budeme používať e, tento e, fond, tak e, musíme s tým niečo spraviť, lebo nemôžeme ďalej pokračovať v tomto zmysle. Merci, madame le rapporteur. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Pán Ečenike. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. K tejto žiadosti fondu adaptácie sa na globalizáciu. Ja pochádzam práve z Aragonska. Zažil som priamo v mojom meste, e, videl som to nešťastie, ten dopad e, uzavretých obchodov, firiem, poznám veľmi veľa e, ľudí, ktorí pracovali v hotelierstve a v reštauráciách je to sektor, ktorý bol v Španielsku veľmi rozšírený. Ide o obrovské osobné tragédie. Chcel by som podporiť túto mobilizáciu, aby sa zrealizovala čím skôr, aby sa žiadosť schválila ale rád by som upozornil, že som si prečítal celý zoznam firiem, ktoré boli postihnuté. Ten zoznam je dosť dlhý a ja z prvej ruky mnohé z nich poznám. Čo teda nie je náhoda, len to práve potvrdzuje to, čo sa deje, aký je problém v tomto sektore v Španielsku a nielen v Španielsku, ale aj v iných južných krajinách Európy. Je veľmi dobré, že pomáhame ľuďom, ktorí sú v takejto ťažkej situácii. Ale nemali by sme myslieť alebo vidieť globalizáciu ako katastrofu alebo lavinu, na ktorú by sme mali naliehavo reagovať, keď k tomu dojde, ale my by sme mali skôr myslieť na prevenciu, predvídať im, zabraňovať im a mali by sme také opatrenia prijať, ktoré by týmto situáciám zabránili. A to je napríklad taká vec, ktorú môžeme riešiť z problematike rokovaní e, dohody o voľnom obchode s USA. Na tieto body by sme nemali zabúdať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Čenike. Bolo by rozumné samozrejme vždy anticipovať tie výzvy či rozsah globalizácie a pripraviť sa na dôsledky. A, a teda čeliť tým výzvam, aby sme len a posteriori potom neriešili dôsledky. Nie sú tu žiadne ďalšie žiadosti o slovo k tejto téme pokiaľ ide o Aragonsko. Takže ďalší. EGF 2014-002 NL Gelderland Overysel Construction v Holandsku. Paul Tang je spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Keďže som e, nový poslanec, tak som zvedavý, ako sa čerpajú peniaze e, v fonde na e, globalizáciu a mm, v tomto prípade som zistil, že tie peniaze sú dobre čerpané a poprvé musíme pochopiť, že Holandsko ako mnoho ďalších štátov bolo postihnuté finančnou krizou, alebo to hlavne stavebníctvo, ktoré bolo postihnuté dosť zvrazne a Výstava nových domov dramaticky klesla, hlavne preto, že eh, banky nefinancovali hypotéky a to znamená, že ceny domov klesli, ale aj stavba nových domov, a takže stavebníctvo v Holandsku bolo mm, značne postihnuté a tiež to platí, že eh, to postihlo aj perifériu e, státu, teda v centre e, sa už trh zotavuje, ale v periférii na okrajoch e, bol trh najviac posunutý a máme tu vážny problém tým, že čo sa zavieť ako krátkodobá nezamestnanosť môže byť zlodové. Zlodová nezamestnanosť a toto hlavne platí pre stavebných robotníkov, ktorí pracujú v malých firmách a ktorí sú živnostníci to nie sú ľudia, ktorí majú hm, dobré vzdelanie a výcvik a sú to manuálni robotníci a potrebujú podporu, aby sa vrátili späť na holandský trh práce, takže zdá sa to byť veľmi efektívne a dobre zamerané je to e, zamerané na vstavníctvo na periférii a E, vidíme, že tie peniaze e, sa hlavne čerpajú e, na vyhľadávanie pracovných miest a pomoc, aby títo ľudia boli umiestnení na pracovnom trhu. A myslím, že preto môžeme privítať tento návrh. Merci, monsieur le Ďakujem, pán spravodajca. tí, ktorí by chceli robiť nejaké komentáre, tak nech sa páči, môžu k tomuto bodu. Nie je tu žiadna žiadosť o slovo, takže nech sa páči. Predsedujúči, chvála za besedo. Môj krátek komentár eh, pri... Ďakujem za slovo, pán predseda. My sme si e, vypočuli tu na problém. meškania pri pridelení týchto prostriedkov členským štátom a preto navrhujem, aby sme um, našli, uh, aké sú dôvody um, tohoto meškania a tiež našli riešenia, ako uh, to urychliť a tiež by som chcela vyjadriť požiadavku, aby eh, spravodajcovia týchto či budúcich eh, správ zabezpečili, že keď vzniknú problémy s čerpaním v e fondu, aby zahrnuli do svojej správy aj dôsledky, ktoré vyplývajú alebo ktoré sú spôsobené eh, spomalým spracovaním týchto žiadostí. Mali by sme sa spýtať sami seba, že či ak e, kvôli globalizácii budú takéto problémy naďalej pretrvať, tak by sme mali spýtať, či máme dostatok e, prostriedkov pre nápravu e, týchto dôsledkov rýchlejším spôsobom. C'est vrai que chacun des rapporteurs... Euh, Je pravda, že každý zo spravodajcov formuloval kritiky a že je tam veľký skos. V platbe platieb sú to veľmi bolestivé, tragické niektoré situácie, kedy sú potrebné tieto financie v mobilizácii tohto fondu, teda kým prebehne celé, celý proces spracovania ehm, dokumentácie, potom hlasovanie a navyše tie problémy s platbami vzhľadom na tieto kritiky by možno by mohla k tomu niečo povedať Európska komisia, aby nás uistila alebo zbavila pochybnosti pani generálna riaditeľka. Indeed, I was... Ďakujem pekne. Ale keďže tak veľa osôb sa na to odvolal, tak e, môžem pár vecí vysvetliť. Popravy sme vysvetlili, že sú tu nové pravidlá, ktoré e, zmenšujú harmonogram e, pre rozhodovanie takýchto projektov a v prípade nových projektov by mali rozhodnutie v lehote 4 mesiacov a ten Prvý prípad, o ktorom sme hovorili, ten rumunský prípad, e, bol e, za starých pravidiel a myslím, že v tom prípade e, samotný spravodajca vyjadril, že to meškanie bolo spôsobené vytvorením družstva a museli sme si preveriť, že to bol životaschopný projekt a že tí ľudia naozaj e, budú zapojení e, do fungovania e, toho družstva v tom prípade španielského projektu tam um, bolo nedorozumenie, pretože um, ten prípad bol predložený v 2013, takže nebolo tam také mečkanie. A e, chcem povedať, že keď sa um, dva rozpočtové orgány z, dohodnú, tak potom bude mať komisia lehotu dva týždňa, aby zaplatila tie prostriedky. Takže ja môžem podporiť e, pripojenky predseda e, DU, aby sa snažil e, zabezpečiť rozhodnutie parlamentu čo najskôr, aby mohol e, to e, vykonať, e, tie rozhodnutia čo najskôr. Voilà. La balle E... Dobre, takže lopta je teraz na ihrisku parlamentu a musíme teda nájsť spôsoby, aby sme to mohli odhlasovať čím skôr, pretože keď niekde horí, tak nejdeme predsa na radnicu, aby sme zistili, že či je možné zaslať e, hasičov. Je toto špecifická situácia, tak musíme sa snažiť tento proces čo najviac urychliť. Takže týchto 5 mobilizácií fondu na prispôsobenie sa globalizácii sme ukončili. A teraz by sme mali hlasovať. Spravodajcovia pán Gerard Depre a pani Monika Holmajer. Môžeme teda zanalizovať vaše vyhlásenia, mohli by sme hlasovať. Pôvodne to bolo naplánované na 12.10, ale možno tu kolegovia sú, aby sme mohli začať. Mohli by sme teraz začať hlasovať? Pán Depre, čo si o to myslíte? Urobím to veľmi rýchlo. Takže tie transfery môžeme rýchlo odhlasovať. O 12.10 e, môžeme hlasovať, jedine, že by niekto mal pripomienky e, k tým transferom. Ale ja nemám teda žiadne pripomienky. Iní kolegovia majú pripomienky. Pani Holmajer. Veľmi e, stručné vysvetlenie k tým trom transferom. E, takže prvé sa týka e, úradníka, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou údajov. Je to dosť jednoznačná vec. Ide o to, aby sa pretransformovala jedna forma postu na iný druh postu. E, v podstate, e, takže to je absolútne neproblematické 40 tisíc. E, ďalej ide o výbor regionov. V zásade Ide o to, aby mali prístup do jaslí. Je to teda taká personálna problematika. E, aby teda aj pracovníci výboru regionov mali nárok e, e, na jasle, ktoré e, doposiaľ boli prístupné len zamestnancom iných inštitúcií. Takže tretí transfer to v tom prvom prípade ide skutočne len o nejakých 70 tisíc. No a posledná vec ide o modifikáciu vlastne personálneho, personálneho obsadenia. Musíme si uvedomiť, že e, toto sa týka teda výboru regionov a e, tam e, má dvojste opäť k zmene štatutu určitých zamestnaneckých miest, čiže nič komplikované, pomerne priamo čiare rozhodnutie. Si, madame. Parole. Dobre, takže teraz má slovo Gerard Depre veľmi rýchlo. Máme tu viacero návrhov prevodov. Tie môžeme následne odhlasovať dnes chvôl 12, 13, 14, 15, 16. To je posunuté na, na nasledujúce stretnutie. Ten dnešný prevod číslo 11, ktorý sa týka len vyrovnania na rok 2013 administratívnych decentralizovaných výdavkov. A e, to je v zodpovednosti komisie číslo 18. Ide o preddavok, ktorý by mal byť splatný v roku 2015 tak ako to bolo naplánované v septembri 2014. Ide o to, aby e, sa tento fond e, sa použil v prípade e, zlyhania bankrotov bank. Tak ide o preddavok. Číslo 19. Právny základ horizontu 2020 bol adaptovaný v decembri 2014, teda po schválení rozpočtu 2014, takže treba adaptovať záväzky horizontu 2020, aby sme vychádzali z toho právneho základu, tak ako to bolo schválené. Transfer 20 E, ide o to, aby Srbsko a Čierna hora mohli dobre využiť disponibilné záväzky v tra- pre transfer IPA, pre ten predvstupový nástroj. Ide o e, zlepšenie riadenia, financovania a lepšieho využitia programov. Transfer 21 50 miliónov eur z rezervy naliehavej pomoci na humanitárnu pomoc pre Syriu a 125 miliónov a 7 miliónov v platbách, to je transfer 22. To je na pokrytie potreby utečencov v Sýrii a v susedných krajinách. Je teraz presne 12,7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 Keď e, stále kritizujeme, že systém je neflexibilný, tak teraz sa máme príležitosť adaptovať a byť flexibilnejší a začať hlasovať, takže môžeme blokovo odhlasovať rozhodnutia 11, 18, 19, 20, 21, 22, tak ako ich predniesol pán Gerard Depre. Kto je za nich, zvihne ruku. Proti. zdržali sa, jeden, dvaja sa zdržali. Ďakujeme, je to schválené. Ďalšie oddiely, tak ako to prednesla pani Holmajer. Výbor regionov. Transfer 1 lomeno 2014. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Jeden. Dobre, je to schválené. European Data Protection Supervisor, transfer EDPS je číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa dvaja. A posledné rozhodnutie výbor regionov. Žiadosť o zmenu na ten e, plán na rok 2014, to je za. Proti. Zdržali sa dvaja. Dobre, týmto sme vyčerpali všetky body programu. Sú nejaké otázky? Takže prerušíme naše zasadnutie a budeme pokračovať o 15. aby sme si vypočuli trojku decentralizované agentúry. Takže ukončujem dnešné zasadnutie.